vyhlásenie Rady komisii o dohľade nad advokátmi v Európskej únii alebo sledovaní advokátov Európskej únii a slovo dostáva pani Kalina Lukaševica v mene Rady. Uh, Ďakujem pani uh, predsednička, vážení kolegovia, rada požiadala, bola požiadaná o to, aby zasiahala v oblasti sledovania advokátov v EÚ. Chápame to tak, že bola tu otázka na osne zodpovedanie zo strany pána Gentiniho, ktorý počul o údajnom sledovaní advokátov um, agentúrou pre národnú bezpečnosť členského štátu a um, predovšetkým by som chcel poukázať na to, že predsedníctvo rady nie je povolané, aby komentovalo tvrdenia informačných služieb členských e, krajín o svojich e, teda zamestnancov či o advokátoch, e, zachovanie poriadku, zachovanie vnútornej bezpečnosti sú v kompetencii členských krajín. Rada nie je informovaná o žiadnej činnosti spojenej so sledovaním na národnej úrovni, e, a čo by viedlo k zachovaniu e, národnej bezpečnosti. Chcem tiež pokazať na to, že zber a spracovanie osobných údajov takýmito e, národnými bezpečnostnými službami nie je regulované európskym právom. Smernica o ochrane dát z roku 1995 a rozhodnutie o ochrane dát z roku 2008 sa tohto týkajú. Návrh e, e, komisie, návrh smernice o e, príslušných orgánov za účelom takýchto informácií, ktoré vedú k postihovaniu trestných činov, hovorí, že sa to netýka spracovania osobných dát v prípade činnosti, ktorá je spojená s národnou bezpečnosťou. Z takéhoto istého dôvodu predsedníctvo nie je povolané sa vyjadrovať, pokiaľ ide o kompatibilitu týchto údajných činností s chartou základných práv. Smernica o právach na prístup k advokátom hovorí, že členský štát musí rešpektovať e, dôverný charakter informácií medzi podozrivým z e, obžalovaných e, osôb s ich e, právnikmi pri vykonávaní teda týchto práv prístupu e, alebo práv na advokáta. Celá smernica je výsledkom práce, ktorá sa zrealizovala napríklad národnými informačnými službami na zabezpečenie národnej bezpečnosti v súlade s dohovormi. Vážená pani predsednička, ďak a milí kolego, ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Slovo má pani Jourová v mene komisie. Vážení kolegovia, komisia eh, sleduje správy informačných služieb, ktoré sledujú komunikáciu s advokátmi. Právo na súkromie vrátanie komunikácie medzi klientami a advokátmi je chránené článkom 7, ako aj e, procesnými právami, ktoré chráni články 47 a 48 charty a tie, majú, tie sú vysoko dôležité. Uh, ale musíme poukázať aj na to, že charta je uplatniteľná iba v členských štátach, kde sa uplatňuje alebo implementuje európske právo. Otázka národnej bezpečnosti zostáva v kompetencii členskej krajiny a keď členská krajina iniciuje nejaké vyšetrovanie z dôvodov národnej bezpečnosti, tak je to mimo európskej legislatívy. V dôsledku toho charta sa mm, všeobecne neuplatňuje klauzula o vyňatí sa musí interpretovať storučne v svetle precedenčného práva súdnych e, dvorov. Členské štáty, ktoré chcú využiť takéto e, možnosti, musia dokázať, že je to nevyhnutné to využiť preto, aby sa chránila ich, e, chránil ich zásadný bezpečnostný záujem. Tam, kde sa charta neuplatňuje, národný systém poskytuje základné mechanizmy na ochranu práva, ktoré sú uplatniteľné v takýchto prípadoch. Komisia sa snaží o vysokú úroveň ochrany práva v krajinách EÚ od roku 2009 sme značne pokročili v tým, tomto smere schválením troch smerníc o právach na tlmočenie a preklady v roku 2010, právo na informácie v roku 2012 a nedávno sa to týkalo práva e, na e, obhajcu. Smernice o právach na obhajcu sa musí transponovať do roku 2016 a komisia bude úzko monitorovať tento proces. Článok 4 smernici jasne hovorí, že je tu princíp rešpektovania dôverného charakteru informácií vymienianých medzi e, obvinenou osobou a jej obhajcom pri vykonávaní e, práva na obhajobu. Avšak e, musíme zdôrazniť aj to, že smernica sa sústreďuje na práva obžalovanej osoby v trestných e, prípadoch a v úvodných ustanoveniach sa hovorí, že dôverný charakter sa týka len skutočnej komunikácie pri vykonávaní práva na obhajobu medzi advokátom a podozrivým alebo obvinenou osobou. Netýka sa to advokátov, ktorí sú súčasťou e, domnelých trestných e, um, činov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Začneme teda e, pánom Levnársom má slovo minu- na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Je tu komunikácia medzi klientom a advokátom a tam má osobitný charakter a dôvernosť takéhoto vzťahu a do komunikácie je zásadná pre e, zachovanie dôvery v právo a v systém justície a preto to môže fungovať v našej demokracii. To ale zároveň nehovorí, že sa nikdy nemôžu takéto informácie z takýchto rozhovorov zbierať ja si myslím, že odpočúvanie rozhovorov medzi klientmi a advokátmi sú, je možné za veľmi mimoriadnych okolností, keď existuje dostatok dôvodov, pretože ide o mimoriadný dôvod, ktorý sa týka národnej bezpečnosti. Naozaj, otázka národnej bezpečnosti je tá, ktorá si môže vyžadovať takéto osobitné postupy na zbieranie informácií a to je dôležité pre členské štáty na zaručenie bezpečnosti ich občanov. A ja sa pýtam, čo vlastne znamená táto debata dneska večer. Komisia povedala, rada povedala, že čo to je, je to vnútroštátna, že je to vnútroštátna kompetencia, že ten dohľad Napríklad v Holandsku je veľmi zverejňovaný, tie postupy sú zverejňované, vedie o tom e, náš parlament a keď ide o otázku národnej bezpečnosti, dokážeme to predsa riešiť v spolupráci s našim parlamentom. Ďakujem. Pán Pazobol, našli ste si miesto a teraz máte slovo na dve minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem poďakovať komisii komisárke a komisii. Táto rozprava je predmetom, ktorý je možno menej dôležitý v porovnaní s ostatnými zásadnými témami, ktoré parlament preberá, ale možno, že to nie je správne. Advokáti v EU by to možno vnímali inak. Takže právo na obhajobu a teda právo na advokáta je zásadné alebo základné e, v európskej kultúre a ak je to ohrozené nejakým masívnym sledovaním či špionážou, to je vážne porušenie práva jednotlivcov na ochranu ich súkromia a my to musíme odmietnúť. To sa nesmie, nemôže stať. Musíme tieto základné práva posunúť dopredu. Musíme sa posunúť dopredu, aby sme sankcionovali takéto správanie a takýto typ medzinárodných zločinov, ktoré v podstate porušujú univerzálne právo na zastupovanie pred súdom, na obhajobu. Um, toto je teraz ohrezené takýmto typom sledovania. Ale keď hovoríme o, o parlamentnej kontrole, myslím, že komisia tu môže zohrať zásadnú úlohu. Musíme jasne povedať, že legislatíva sa schváli tam, kde to bude potrebné a samozrejme parlament urobí maximum v tejto oblasti. Ďakujem pani Wikstrom na dve minúty. Ďakujem pani predsednička. Právny Štát má niekoľko pilierov, jedným z nich je sloboda prejavu a slobodná komunikácia s vašim advokátom, právo na e, zastupovanie pred súdom a teda dodržovanie ľudských práv. ak tajné služby sledujú informácie, ktoré si vymieňa e, obhajca a jeho klient, tak to znamená, že sa toto právo porušuje a znamená to aj veľmi nepriateľnú situáciu. To teda Tento Holandian bol sledovaný eh, holandskými tajnými službami a sú mnohé ďalšie prípady v iných členských krajinách. Ja chcem mať odpoveď na moju otázku, či komisia venuje dostatočnú pozornosť e, takémuto správaniu, či i to porušuje chartu a základné dohovory, či iné práva, ktoré majú občania. Ak to tak je, tak to potom spadá do oblasti národnej bezpečnosti a v tom prípade neviem, ako obhajujete tento koncept národnej bezpečnosti. Znamená to podľa vás, že európsky občania nemajú žiadne práva? Chcem sa spýtať, aké opatrenia komisia príjme preto, aby sa zabezpečilo to, že dôverné Mm, informácie vymenené medzi e, klientami a ich obhajcami sa, teda dôverný charakter týchto informácií sa bude v bezpečnostiach. E, potrebujeme akceptovateľnú definíciu pojmu národnej bezpečnosti. Slovo na minútu pán Abans. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem spomenúť situáciu v mojej krajine. Šestnásť advokátov bolo zatknutých a niektorí z nich sú súčasťou alebo teda obhajovali eh, vojakov, ktorí majú byť odsudení. Toto sa stalo manifestácii, kde bolo 80 tisíc ľudí v Bilbao, teda išlo o obranu práv väzňov. Existuje tu solidarita medzi manifestujúcimi. Títo ľudia boli zatknutí pri eh, svojej práci, pri obrane väzňov. Je to útok eh, a nie je priateľné, aby nejaká krajina takto porušovala základné, porušovala základné práva na obhajobu. Je nepriateľné, aby členská krajina porušovala e, legislatívu a že tu došlo k dvojitému odsudeniu. Je to teda nepriateľné. Je to otázka základných práv, či je teda krajina demokratická alebo nie. A Španielsko ukázalo, že nie je. Čoraz viac sa odkláňa od právneho štátu. Európska únia teda musí prijať opatrenia, aby sa Španielsko znovu stalo demokratickým a Baskovia teda takéto niečo žiadajú. Ďakujem. Slovo má teraz pani Sargentini na minútu a pol. Ďakujem pekne. Európania očakávajú, že ich inštitúcie a predstavitelia budú otvorení, že im budú môcť veriť a že sa bude dodržiavať zákon. Ale eh, holandské orgány eh, teda sa takto nesprávajú Nie je priateľné, aby advokáti boli sledovaní. A holandské informačné služby to eh, aj priznali, že k takéto činnosti eh, došlo je tu potrebné zachovať dôverný charakter. Napríklad sa to týka aj oblasti e, komunikácie lekára a pacienta. Ak sa to nebude rešpektovať, aj tu existuje príslušná smernica o právach advokátov. Článok 4 hovorí, že členské krajiny musia zachovať dôverný charakter komunikácie. Je tu tiež záruka e, práva na férový proces. To je základný právo. Takže pýtam sa vás, pani Jurová, aj pána Timmermana, e, poznáte, aká je situácia na Holandskom ministerstve vnútra, čiže skontaktujete sa s holandskými orgánmi, pretože tieto nerešpektujú tieto základné práva, požiadať ich, aby sa rešpektoval dôverný charakter informácií medzi advokátom a klientom. Slovo má pán Fos, Vos. Uh, na minútu a pol. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Opakujem sa, ale je dôležité, aby, pomer, aby vzťah medzi mandantom a advokátom stal na dôvere. A táto ochrana tohto tajomstva si zasluhuje aj právnu ochranu. A to platí nielen pre právnikov, ale aj pre lekárov a novinárov. A je to aj zásadný prvok všetkých demokracií, aj členských štátov EÚ. A my ako politici v EÚ samozrejme máme za úlohu toto považovať za pilier člen, e, právneho štátu, chrániť ho a zabezpečiť, ale napriek tomu mám pocit, že tu ide o vynimočný prípad, ktorý spadá do oblasti bezpečnosti, kde zohráva dôležitú úlohu. A v tomto osobitnom prípade si myslím, ide naozaj len o obmedzenú kompetenciu na úrovni EÚ. Aj to treba zobrať na vedomie, keďže ide o bezpečnostnú otázku. Ako sa povedalo, to je vnútroštátna zodpovednosť, vnútroštátna kompetencia členských štátov a rada vôbec nemôže proti takémuto potenciálnemu porušeniu dôvernosti v členskom štáte konať, pretože tu sú príslušné inštitúcie Ministerstva spravodlivosti členského štátu, to v danom prípade Holandska. A Holandsko je dostatočne demokratická krajina na to, aby dokázala zodpovedne tento prípad preskúmať. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánu Albrechtovi. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že musíme hovoriť o dvoch veciach. Poprvé, toto nie je prvý prípad, keď členský štát sa skrýva za tak povediac výnimku národnej bezpečnosti v zmluve. Poznáme prípad, kde britská spravodajská služba zničila informácie o novinároch. Teraz sme počuli o prípadoch, kde dochádza k dohľadu, sledovaniu právnikov, advokátov z dôvodu národnej bezpečnosti. A preto je najvyšší čas, aby komisia sa zaoberala touto otázkou a žiadala súd o jasné vymedzenie toho, čo je národná bezpečnosť. Nechcú to robiť členské štáty, takže to má urobiť teraz komisia a ja myslím, že parlament to má pretlačať. Druhá vec, o ktorej musíme hovoriť, je, čo znamená e, dohľad nad novinármi a práv advokátmi. Tu medzi nami je veľa advokátov a ja môžem povedať, že to, čo sme videli minulý týždeň, keď hovoríme napríklad o zadržiavaní, bianko zadržiavaní, to sa týka aj novinárov, aj právnikov, hovorili sme o zbieraní údajov ako sa budú zbierať a zachovávať. Takže máme teraz e, procedúru e, spontánnych vystúpení troch záujemcov. Prvý je pán e, Polček. Veľmi ma mrzí pani predsednička, že som sa nemohol vyjadriť na, k otázke kvót žien v správnych radách, ale aspoň tu by som sa chcel vyjadriť k problematike. Pani komisárka hovorila o e, dohovore o listine E, mala tu zoznam predpisov, ktoré upravujú danú problematiku, avšak poukázala aj na to, že za bezpečnostnú politiku zodpovedajú členské štáty a nie orgány EÚ. Ale my vieme, že členské štáty porušujú toto pravidlo a kto teda môže z pohľadu európskeho práva zabezpečiť nápravu a do, vynútiť si do držiavanie dohovoru? Myslím si, že to sú tie otázky, ktoré by sme tu mali riešiť. Dôvera medzi klientom a advokátom je posvetná, takže kedy skončíme s týmto zneužívaním? Bude to až pri spovedniciach, keď sa spovedajú ľudia spovedníkom? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Anderson. Právo na ochranu informácií o pacientovi je ohrozené pondelok došlo k zatknutiu 16 osôb, z toho 12 právnikov to je zahambujúce. Potom došlo k zabezpečeniu peňazí napríklad z odborárskych kancelárií. Každý má právo na e, právneho zástupcu a advokáti musia môcť vykonávať svoju prácu bez zastrašovania zásahu štátu. Žiaľ v Írsku my vieme príliš dobre, čo sa stane, keď sa snaží štát zabrániť vykonávať činnosť právnikom, e, ľudskoprávnym právnikom. Mnohí právnici sa dostávali do e, konfliktu so štátom a my máme tieto skúsenosti z minulosti a sme z toho veľmi dobre poučení. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Korál na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani predsednička. Súhlasím s pánom Lenarcom, keď povedal, že Ústná otázka znamená, že to nie je veľmi dôležité, avšak tá téma, o ktorej hovorí pani Sačetín, je veľmi dôležitá. Nemali by sme skončiť pri policajnom, s policajným štátom, keď hovoríme o národnej bezpečnosti, kde by sa, po čo sa skrývajú všetky tie problémy národnej bezpečnosti, právo na spravodlivý proces, právo na obhajobu a podobne to sú práva, ktoré, o ktoré sme dlho bojovali, než sme ich získali a sú vážne dôvody, prečo ich máme. A v roku 2013 došlo k porušeniu, ale to, čo vidíme v Holandsku, je niečo, čo by sa mohlo stať kdekoľvek v Európe a rada a komisia by mali konať a zaujať postoj voči tejto problematike pri členských štátoch. A teraz sa dostávame naspäť ku komisii pani Jourovej. Dámy a páni, ja súhlasím, že je to vážny problém, ale znovu musím zopakovať, že momentálne podľa e, platnej legislatívy to spadá do jurisdikcie členských štátov. My máme pravidlá sledovania určené vnútroštátnou legislatívou a Európska komisia je pripravená teraz monitorovať implementáciu smernice o práve na prístup k advokátovi, kde sú, ako som už povedala, určené zásady rešpektovania dôvernosti komunikácie medzi obvinenými podozrivými a ich advokátmi Takže takto vyzerá situácia momentálne a komisia bude pozorne sledovať vývoj v tejto problematike na európskej aj vnútroštátnej úrovni vrátanie relevantných prípadov pred Európskym súdnym dvorom a Európskym súdom pre ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A nakoniec dávam slovo e, za radu predsedníctvu. Pani predsednička, vážení poslanci, ďakujem poslancom za to, že spomenuli túto problematiku a za vyjadrenie svojich obav, ktoré tu zazneli v priebehu tejto debaty. Určite sa postaram o to, aby rada vedela, o čom sme tu dnes rozprávali, avšak, ako som už povedala na začiatku, rada nehovorila o tomto konkrétnom probléme, ktorý je predmetom dnešnej debaty a určite ešte ne, si nesformovala stanovisko z dôvodov, o ktorých som hovorila, pretože je to vecou členských štátov, aby si určili vlastné pravidlá týkajúce sa národnej bezpečnosti. Vážení poslanci, ďakujem vám za vašu pozornosť a za túto debatu. Ďakujem.